So. Takže 20 minút. O 20 minút neskôr, než sme predpokladali, ale prichádzame k bodu 6, ale takto sme sa dohodli, že tento bod bude krátky. Veľmi krátky. Ide o správu o ceste našej delegácie do New Yorku a Washingtonu. 17 kolegov to bolo celkovo a FED E, teda členové AFETu, DRO a CD e, sa zúčastnili e, v Washingtone medzi 27. a 31. októbrom. Stretli sa aj s predstaviteľmi amerického kongresu, boli v centrále OSN. A Dua Maria Arena a Van Čikovský boli ako predsedovia delegácie do USA. Bola to prvá e, delegácia nášho výboru e, počas e, tohoto legislatívneho obdobia. Ako vidíte, transatlantickému partnerstvu venujeme naozaj veľmi veľký význam a toto bolo ocenené. V New Yorku okrem iných významných stretnutí E, teraz spomeniem stretnutie s Antoniom Guterešom, generálnym tajomníkom OSN. Rovnako sme sa stretli na úrovni veľvyslancov aj s misiou USA v OSN. Stretli sme sa aj so stálym predstaviteľom Indie v OSN a z môjho hľadiska práve toto eh, vyslal pozitívny signál, že táto krajina je ochotná ďalej sa bližšie angažovať v spolupráci s EÚ. Medzi témami, o ktorých sa hovorilo v New Yorku, je prebiehajúca, teda bola, eh, bola prebiehajúca reforma OSN, ďalej e, otázka, ktorá sa týka posilňovania úlohy Bezpečnostnej rady. Hovorilo sa aj o multilateralizme, ktorý by mal vystávať na určitých konkrétnych pravodlách a ocenila, ocenilo sa úsilie Európskej únie a členov EÚ e, ďalej podporovať a posilňovať systém OSN a aj pokiaľ ide o úlohu Bezpečnostnej rady. Taktiež sme e, pozvali predstaviteľov OSN, aby potom prišli a prehovorili tu na našom výbore, keď budú prítomní v Bruseli a hovorili sme o, aj o plánovaných aktivitách, ktoré súvisia s pripomenutím si 75. výročia SN, ktoré bude na budúci rok. Po Washingtone sme sa stretli s piatimi senátormi aj napriek e, rozbehnutému impeachmentu. E, stretli sme sa aj s predstaviteľmi, teda predstaviteľmi e, snemovne reprezentantov. Hovorili sme aj o Venezuela. Okrem toho sme sa stretli aj s predstaviteľom Venezuely, pánom predstaviteľom eh, dolnej semovine amerického kongresu pre Venezuelu, pánom Abrahamsom. Aj keď eh, medzi stanoviskami USA a EU existujú určité rozdiely. Predsa len tu sme hovorili o veľmi dôležitých témach a hovorili sme o možných e, otázkach spolupráce v oblasti energetiky, informačnej bezpečnosti, obrany, posilňovania ľudských práv a demokracie, o celkových hodnotách vo svete. Hovorili sme o obchode, hovorili sme e, okrem toho potom aj o otázkach e, sacharovej ceny a tak ďalej. Ukázalo sa, že je potrebné prehlbovať ešte dialog o Venezuele, Strednom východe a Balkáne celkovo delegáciu každý ubezpečoval, teda aspoň pokiaľ je o tých, ktorí sme my stretli, e, tak tí nás ubezpečovali o dôležitosti transatlantickej spolupráce. Hovorilo sa taktiež o spolupráci e, s organizáciou amerických štátov. Všetky tieto rozhovory boli veľmi užitočné a poskytovalo to na našej delegácii ozaj veľa e, zaujímavých podnetov na ďalšie zamyslenie. Teraz dáme slovo kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto cesty. Dovolte mi len povedať jeden osobný zážitok. Myslím, že to môžem povedať menej všetkých kolegov. Niekedy sme boli dosť prekvapení, ako e, sa pristupovalo ku e, oficiálnym predstaviteľom Európskeho parlamentu, keď sme sa snažili vstúpiť do oficiálnych budov USA. Napríklad, e, keby takto bol, sa zaobchádzalo s predstaviteľmi amerického kongresu, tak by to malo ozaj veľmi vážne dôsledky. A my takým spôsobom sa k našim americkým hostom tu nesprávame. Takže Takže nech sa páči, kolegovia a kolegyne, máte slovo. Dovolte ale niekoľko poznámok. Pokiaľ ide o tie partnerské eh, inštitúcie, ktoré sme navštívili, podľa môjho osobného názoru bolo tu zaujímavé stretnutie na ministerstve eh, národnej bezpečnosti, kde sme hovorili o rôznych problémoch súvisiacich s eh, kybernetickou bezpečnosťou. Američania sa s nami podelili o veľké skúsenosti a veľa vedomostí o tomto majú. Predseda, ďakujem pekne. Nie sú tu žiadne ďalšie pripomienky. Takže môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu.